Bene, cominciamo. Začneme s našim zasadnutím parlamentného výboru. Prvý bod na programe správa pani Ulskok. Máme na to 45 minút. Hneď dám slovo spravodajkyni, nech sa páči. Tak, fru ordförande, jag... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po svojom rodnom jazyku, teda budem hovoriť po švedsky. Výbor ITRE má také právomoci, že by sme mali pridať niekoľko bodov k uzneseniu o inteligentných sieťach a regionálnych rozvojových výboroch. Inteligentné siete sú výsledkom zbližovania medzi odvetviami energetiky a informačných a komunikačných technológií. Ďalšia spolupráca medzi týmito odvetviami je niečo, čo treba podporovať. Napríklad, keď hovoríme o e, efektívnom využívaní rádiového frekvenčného spektra v Európe a o funkcii inteligentnej energie v budúcom internete veci, tam musíme podporiť ďalšiu spoluprácu. Komisia by mala prijať potrebné opatrenia, ktorými zabezpečí súdržné a účinné zavádzania prevádzku inteligentných sietí. Takisto žiadam o to, aby sa zdôraznili výhody a prínosy inteligentných sietí pri eliminácii emisí uhlíka v hospodárstve, zvyšovaní podielu obnoviteľnej energie a distribuovanej výrobe energie, tvorbe podmienok pre účinné využitie elektrické energie v doprave, a poskytovanie možnosti spotrebiteľom prispôsobiť svoju potrebu tak, aby napríklad mohli využívať najnižšie ceny energií. Inteligentné siete nám môžu takisto pomôcť pri informovaní spotrebiteľov. Keď hovoríme o naliehavej potrebe novej, modernejšej energetickej infraštúry, najmä inteligentných sietí, Umožní nám to vytvoriť pružnejšie zalohovanie a vyvažovanie kapacít. A to je mimoriadne dôležité, ak chceme zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v našej výrobe a spotrebe energií. Individuálna mikrogenerácia a Ďalšie systémy sú mimoriadne dôležité, takisto elektrické vozidla a iné programy reakcie na dopyt. A štvrtý bod, ktorého by som sa chcela dotknúť, e, je, že je mimoriadne dôležité, mať na pamäti, že keď hovoríme O väčšine scenárov cestovnej mapy v energetike do roku 2050 nedôjde k riadnej integrácii distribúcie obnovateľnej energie bez vývoja miestnych a regionálnych inteligentných sietí. Tu sa teda musíme pozrieť na technický vývoj a mali by sme na to poukázať v texte Takisto jasne dávam najavo, že pre nás je dôležité investovať finančné prostriedky do spoločných energetických projektov. Piatý bod, ktorý by som chcela spomenúť, je, že v texte sa píše, že inteligentné siete ponúkajú e, dobré príležitosti na podporu inovácií a zvýšenie počtu pracovných miest a pracovných príležitostí. A toto je dôležité pre vývoj malých a stredných podnikov, ale aj pre iné veľké podniky. texte vyzývame komisiu, aby preskúmala, či je potrebné v súlade s tretím balíkom predpisov pre vnútorný trh s energiou predložiť návrhy na rozvoj a podporu inteligentných sietí, pretože to by mohlo zvýšiť podiel účastníkov trhu. A to by zase pomohlo vytvoriť synergie vo využívaní vývoja údržbe telekomunikácií a energetických sietí. Namiesto toho, aby sme investovali postupne do jednotlivých sietí, mohli by sme zaviesť synergie a tie by nám umožnili zaviesť plán a takisto v texte pripomínam, že inteligentné siete by nemali finančne zaťažovať spotrebiteľov, ale mali by im prinašať výhody v podobe e, poskytovania presných a užívateľsky prístupných informácií a možnosti riadiť svoju spotrebu a výrobu energie. A takisto zdôrazňujem v texte, že potrebujeme mať dobrú obojsmernú komunikáciu medzi výrobcami elektrickej energie a zákazníkmi. A tak ako to je v mnohých e, iných oblastiach politiky, treba tu mať silnú ochranu osobných údajov takisto je očividne veľmi dôležité pre členské štáty, miestne a krajské inštitúcie vytvoriť stimuly, finančné stimuly pre investície do informačných a komunikačných technológií, akými sú inteligentné siete, s cieľom vytvoriť trh aktívnych spotrebiteľov mohli by byť hnacou silou tejto mimoriadne dôležitej iniciatíve. Je to mimoriadne dôležité hlavne pre priemysel, keď sa na to dívam z politického hľadiska. Pán Nisteroj. Ďakujem teraz pán Fan Nistelroj. E Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, mene EPP mám niekoľko pripomienok eh, k tomuto vynikajúcemu návrhu. Domnievam sa, že keď sa pozriete na rôzne aspekty, e, ktoré sú uvedené v tomto texte. Vidíme, že sa tu zdôrazňuje význam nových e, technológií, e, zdôrazňuje sa tu optimálne využívanie internetu. A to sme iba na začiatku celej série možností, ktoré môžeme očakávať. Toto je teda stanovisko pre výbor pre regionálne záležitosti a Mali by sme sa pozrieť na to, čo robíme, mali by sme rozhodovať na základe viacročného rozpočtu. Máme tu EIT. Je to inštitúcia pre informačné technológie a v prvých rokoch sa zamerala na energie. A tu máme tieto vedomosti a informácie, ktoré sú zamerané predovšetkým na inteligentné siete. Chcel by som, aby sa to tam odrazilo. Musíme na tom stavať v budúcnosti. Nekladieme tu iba otázky a nečakáme. Nie. Európska únia sa momentálne nachádza vo veľmi ranom štádiu a má k dispozícii všetky nástroje pre tieto vedomostné a inovačné klastre a chcel by som, aby sme to riadne využili. Po druhé, v blízkej budúcnosti e, budeme robiť e, rozhodnutie o niečom, čo už prebieha v energetickom sektore. E, popri tých inováciách a vedomostiach tu máme ešte aj regionálnu a miestnú úroveň. Máme tu informácie a vedomosti v oblasti informačných a komunikačných technológií a mohli by sme ich postúpiť ďalej regiónom, ktoré by ich mohli využiť. Týmto sme sa zaobrali, keď sme viedli trialóg o balíku Horizon. Čo to znamená? Znamená to, že by sme mali vedomostné subjekty, ktoré e, by pomohli naštartovať inteligentné siete. Mohli by sme ich zapojiť do tejto iniciatívy a na to by sme mohli využiť štrukturálne fondy. E, toto je stanovisko, ktoré nebude využívať iba tento výbor, ale aj výbor pre regionálne záležitosti. Bolo by teda e, dobre, keby sme to mohli nejako pozitívne spomenúť. Môžeme urobiť veľa ale múdri ľudia, ktorí pracujú v regiónoch a snažia sa nájsť riešenia, e, by mali dosť možnosť rýchlo uskutočniť opatrenia. A keď hovorím s obchodníkmi, ktorí majú konkrétne produkty, hovoria mi, preboha, tak už vytvorte európske normy. Keď robím nejaký produkt, tak e, musí byť v zhode s tým, čo sa deje aj v iných členských štátoch. Nemali by sme predsa vymýšľať stále dookola e, koleso. Toto je veľmi dôležité, musíme to mať na pamäti. Máme tu totiž veľmi nadaných ľudí, veľmi inteligentných ľudí v rôznych firmách a spoločnostiach a chceli by byť e, aktívni, pokiaľ ide o výrobu a spotrebu energií Máme tu rozsiahlu škálu iniciatív, ale normalizácia, ako vravím, je mimoriadne dôležitá. A na záver by som chcel povedať, že by sme mali povedať, že jedna petina štrukturálnych fondov e, sa spotrebuje na energetické iniciatívy v rámci EADF. My nehovoríme iba o primárnej e, výrobe udržateľnej energie alebo o opatreniach e, v oblasti energetickej účinnosti, ale toto všetko by malo tvoriť e, súčasť inovácií a úloh Eh, ktoré máme v súvislosti s energetickým balíkom. Je tu veľa peňazí a spomínalo sa to už aj vo výbore eh, REGI, ale jednoducho by sme sa mali snažiť eh, zachovať naše ciele, pokiaľ ide o stratégiu do roku 2020. Ale rovnako by sme sa mali snažiť k tomu pridať aj prínosy a výhody nových technológií. Ako som povedal, ak to urobíme, môžeme získať veľa. Ja prídem s pozmeňujúcim návrhom a zatiaľ to nechám tak. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani kolegyňa Hübner. Ďakujem, pani przewodnicząca. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nemyslím si, že sme už mali príležitosť hovoriť o niektorých veciach, súvisiacich s energiou a s informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré sa vyvíja veľmi rýchlo. Je to prvý raz, čo máme príležitosť hovoriť o takom niečom. A vieme, že bez inovácií, bez výskumu sa nám nepodarí dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili je veľmi dôležité zamerať sa na to, čo ste všetci spomenuli. Musíme poskytnúť finančné prostriedky e, regionálnym a miestnym orgánom, aby mohli zaviesť e, tzv. rozptýlené energie, ktoré by mohli doplňať e, väčšie projekty, ale aj aby mohli pracovať na prepojení medzi e, týmito systémami, teda medzi energetickým systémom a novými e, informačnými a komunikačnými technológiami. Sme momentálne na Prahu veľkých zmien. Elektrická energia je dôležitá pre každú oblasť, ktorú si vieme predstaviť. Budeme mať e, elektrické autá, ktoré sa budú stále viac objavovať na našich cestách domáce spotrebiče by sa mali používať tak, aby sme šetrili energiu, aby sme mali čo najkvalitnejšie výrobky. Myslím si, že je to veľmi dôležitý aspekt. Skôr, ako sa rozhodneme e, použiť tie naše prostriedky, mali by sme vedieť, ktorým smerom e, by sme mali tieto peniaze poskytnúť. Mali by sme ich využiť na rôzne zdroje energie, nielen na obnoviteľné zdroje energie, pretože viacerí z vás spomínali, aké dôležité sú obnoviteľné energie. Ale mali by sme jednoducho podporovať každý výskum, ktorý nám pomôže vyvážiť dopyt na jednej strane a ďalšie aspekty na druhej strane. Aby sme mohli povedať, že všetko, čo sme si stanovili, sme aj dosiahli bez nejakého nadmerného finančného zaťaženia tých subjektov, tých podnikov, ktoré potrebovávajú veľmi veľa energie. Vieme, že sú také priemyselné odvetvia, ktoré majú vysokú spotrebu energie. A mnohí Európa nie sú spokojní so svojimi e, faktúrami za e, energiu. Naše ceny sú dva razy vyššie, než sú ceny v Amerike. Mali by sme teda vyrábať rýchlejšiu, kvalitnejšiu e, energiu, ale mali by sme pritom vyrábať aj najkvalitnejšie výrobky. Nezaspíme na Vavrinoch Myslím si, že by sme sa naozaj mali snažiť prijedať nové aspekty do tohto dokumentu, aby sme sa mohli viac zamerať na inovácie v budúcnosti. Ďakujem. Grazie. Ďakujem a teraz pán kolega Vidal Kvadrás. You, um... Ďakujem, pani predsednička. Na rozdiel od iných veľmi kontroverzných energetických otázok, ktoré preberáme často v tomto výbore a aj v parlamente vo všeobecnosti, musím povedať, že inteligentné siete sú technológiou, ktorej prínosy a výhody sa vo všeobecnosti uznávajú. Tam nie je nejaký konflikt. Inteligentné siete sú podstatné na to, aby sme mohli efektívnejšie využívať eh, energie a riešiť e, také problémy, ako je starnutie infraštruktúry a stále vyšší dopyt. E, preto si myslím, že vítame že e, naša kolegyňa Úskok pripravila stanovisko, ktoré žiada spoluprácu na všetkých úrovniach pri vývoji inteligentných sietí. A veľmi dobre poukazujeme na to, že riadna integrácia týchto inteligentných sietí nebude možná, e, pokiaľ nedojde k rozvoju e, miestnych a regionálnych inteligentných sietí. Potrebujeme modernizovanú inteligentnú infraštruktúru, aby sme mohli vyvážiť dopyt a spotrebu. Nesíme ani zabudnúť, že inteligentné siete by mali e, prinášať výhody spotrebiteľom, prinášať presné informácie o ich spotrebe a mm, mali by sme sa snažiť o to, aby e, účty za elektrinu boli e, stále nižšie. V Španielsku došlo teraz k zvýšeniu účtov za energiu o 3%, ale tak mimochodom, myslím si, že nenájdeme problém uh, nájsť záverečný test, ktorom náš výbor uh, vyšle jasný signál v prospech tejto technológie, ktorá je neodmysliteľným prvkom pre našu energetickú politiku v nasledujúcich desaťročiach. Grazie, kolega. Ďakujem a teraz pani Hercog. Köszönöm, szépen, elnök asszony, magyarul. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som hovoriť po maďarsky. Na začiatok by som chcela povedať, že vieme, že dochádza k zvýšenej spotrebe elektrickej energie. A budovanie sieti je spomalené, e, samozrejme v závislosti od toho, o ktorom členskom štáte hovoríte, ale vo väčšine členských štátov sme videli spomalenie výstavby sieti. E, vo výbore pre energie a u nás eh, sme sa venovali tejto téme. Ďakujem kolegyni Ulskok, že sa eh, venovala tejto téme a vypracovala správu. A vieme, že energetická eh, účinnosť je jedno z najmenej využitých príležitostí, ktorú máme, keď ide o sprístupnenie energie spotrebiteľom. Je to akási šípková rúženka pretože je tu obrovský potenciál, ten však nie je využitý. Keď sa doma e, pozriem z okna spálne, e, vidím tam elektrický stĺp. Niekedy tam pridávajú nové káble, niekedy tam pridávajú telefónne káble, ale jednoducho ide stále o ten istý stĺp. A ten istý Stĺp stojí pred mojim domom, odkedy tam bývam. Náš kolega Vidal Kvatras povedal, že predovšetkým vo vidieckých oblastiach vidíme starnutie sieti, čo je naozaj vážny problém. Vítam skutočnosť, že ak chceme urobiť niečo v tejto oblasti, tak jedine vtedy, keď budeme e, spolu budovať elektrické siete spolu s informačnými a komunikačnými sieťami. Musíme myslieť na konečných spotrebiteľov. Celá táto záležitosť súvisí aj s energetickou účinnosťou a sú tu náklady. Sú tu náklady, ktoré už teraz platia spotrebitelia. Hlavne, keď treba urobiť určité práce, tak to prináša aj náklady a všetky tieto náklady musia platiť spotrebitelia. Na tejto e, téme sa pracuje aj v inom výbore a keď sa pozrieme e, na dopadovú štúdiu, tak tam sa hovorí o tom, čo sa urobilo v teréne a musím povedať, že 80% práce sa robí v teréne. Potrebujeme šetriť kapacitami. V závislosti od toho, o ktorom členskom štáte hovoríme, a to sa e, týka aj mojej krajiny, nevideli sme v posledných mesiacoch nejaké zvýšenie kapacít, ale videli sme, že ceny sú veľmi citlivou záležitosťou Spolupráca medzi rôznymi odvetviami by mala byť povinná a keď hovoríme o širokopásmovom internete, aj na to by sme mali pracovať a viem, že aj tu je istý návrh a k tomu predložím tiež pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem a teraz kolega Prody. Grazie, Ďakujem pani predsednička. Ďakujem kolegyni Úskok za tento dokument. Chcel som sa venovať významu inteligentných sietí na optimalizáciu využívania obnoviteľných energií. Je to veľmi dôležité, pretože Každý producent, výrobca energii môže využívať vlastnú energiu a teda prioritne tú, ktorú vyprodukovala ona, a nie tú zo siete. Tieto inteligentné siete spolu s dopravnou kapacitou ktoré sú veľmi účinné, môžu optimalizovať rozvoz alebo distribúciu obnoviteľných energií, ktoré by mali byť prioritou alebo mali byť prioritou nad všetkými ostatnými. Takže spolu s inteligentnými sieťami a s vysokoučinnými dopravnými sieťami e, nimi môžeme urobiť obrovský skok vpred jednak v účinnosti týchto sietí, ale hlavne v kapacite, hlavne v tom maximálnom využití obnoviteľných energií. Samozrejme, takýto projekt vyžaduje európsku dimenziu, určite bude aj opozícia zo strany národných organizácií, ale ja si myslím, že musíme urobiť aj toto úsilie, aby sme prekonali tieto prekážky, pretože všetci by sme z toho potom mohli profitovať. Ďakujem, pán kolega Prody. Európska komisia sa chce vyjadriť. Thank you, Madam Chair, and good morning, everybody. Uh, Ďakujem pekne, ja som Jan Pánek a Vediem oddelenie pre e, úsek malého obchodu, riaditeľ pre energetiku. Ďakujem vám za možnosť, ktorú sme tu ako komisia dostali vystúpiť s našim príspevkom. Myslím, že je pomerne jasné a veľmi jasne z dnešnej diskusie aj vyplynulo, že tu zazneli teda všetky správne názory na inteligentné siete a som veľmi rád, že je tu veľmi silný konsenzus medzi tým, o čo sa snaží komisia a tento výbor. Nebudem to prechádzať bod po bode, tie synergie z IKT a tak ďalej, podpora mobility, všetky veci, ktoré sa týkajú inteligentných sietí. Ďalej myslím si, že je dôležité e, povedať, že stanovisko nehovorí len o dôležitosti týchto sietí pre spotrebiteľov, ale aj o hovorí o ochrane dát a okrem toho je podľa mňa treba hovoriť aj o ochrane súkromia spotrebiteľov ako takej. Ďalej som z toho, čo tu zaznelo, vyrozumel, že je tu vôľa, aby v texte sa objavilo konkrétne znenie pre politickú, silnejšiu politickú podporu a regionálny rozvoj a opäť to je v súlade s tým, čo podporujeme my. Čo sa týka lokálnych politických iniciatív, tam by som rád zdôraznil, že tu nejde len o tie iniciatívy a široké spektrum iniciatív, ktoré prebiehajú v jednotlivých členských štátov, ale napríklad máme aj Covenant of Mayors, zmluvu starostov, ktorá sa snaží tieto regionálne výrobné zdroje nejak e, kumulovať dohromady a podporujeme to, odkedy to, sa to rozbehlo. E, vždy v parlamente sa podpisuje práve každý rok noví, teda pristupujúci členovia k tomuto rámcu Takže parlament vždy to podporuje a možno by sa dal zmeniť aj text eh, tejto dohody starostov Covenant of Mayors v tomto zmysle. Ďalej, čo sa týka eh, toho, čo tu zaznelo ohľadne potreby noriem a štandardov to opäť ide ruku v ruke s podporou tých regionálnych aktivít. Tie aktivity by mali prebiehať čo na, na čo najnižšej úrovni, čo najbližšie občanom, preto je určite dôležité, aby sme mali k dispozícii technické štandardy. Pracujeme s, so štandardizačnými agentúrami do maximálnej možnej miery, ale myslím si, že ďalšia iniciatíva eh, parlamentu v tomto smere by nebola na škodu. Ďalšiu vec, ktorú chcem povedať Jedna vec, ktorú, ktorá nám v stanovisku chýba a nezaznela ani tu v rámci tejto rozpravy, a ktorú by som rád uviedol do vašej pozornosti a síce je prepojenie medzi inter, inteligentnými sieťami a vnútorným trhom. Je jasné, že inteligentné siete nie sú, neprinášajú teda tie prínosy spotrebiteľom v tej chvíli, keď vnútorný trh nebude dokončený a je úplne mimo akúkoľvek pochybnosť, že inteligentné siete sú súčasťou dokončenia vnútorného trhu, sú vlastne nástrojom toho, aby sa trh mohol, e, trh s plynom a elektrínou mohol integrovať a myslím si, že je veľmi dôležité toto prepojenie zdôrazniť. Ďalej je to súvisí s tými prínosmi pre spotrebiteľov. Ďalší rozvoj vnútorného trhu priniesie ďalšie teda výhody pre spotrebiteľov a jedným z týchto prínosov bude inteligent, budú inteligentné siete a ich rozvoj. V bode 7 stanovisko navrhuje, že finančný bremeno by nemali niesť spotrebitelia. To určite podporujeme, ale je treba tu brať do úvahy ten takéto čisté e, zaťaženie, pretože iste takýto rozvoj bude si vyžadovať veľké investície, ale mm, je treba zabrániť tomu, aby sa príjmali najlacnejšie riešenia len preto, aby sme ušetrili peniaze. Investície, zvažovať investície do inteligentných sietí je treba zvažovať tie, tie prínosy, tie plusy, ktoré to bude mať pre spotrebiteľov a sú investície, ktoré je treba uh, realizovať, aj keď budú veľmi nákladné, ak ten prínos pre spotrebiteľov bude veľký. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Ulfskok. Tak för ordförande och tak för alla eh, inlägg från kollegorna. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem všetkým kolegom za ich vystúpenia. Tak ako hovorila pani Hercog, súhlasím s tým, že je absolútne zásadné. Je to tak trošku ako rozpráva o šípkovej rúženke, keď sa bavíme o tomto projekte. A síce že o tých inteligentných sieťach. A už tu aj zaznelo, že niektoré tie body idú vlastne proti sebe. Určite Dohodneme sa ale tu vo výbore, pretože máme ten, tú základnú jasnú líniu, na ktorej sa dohodneme jasnú, dohodneme sa aj v rámci parlamentu. To je dobrý začiatok, dohodneme sa na tom aj s komisiou. Isté je hospodárska kríza, investície všade, vo všetkých odvetviach sú nízke a keď sa bavíme o takom zásadnom sektore, ako je energetika, hovorili sme o tom, že petina tých zdrojov, ktoré máme, sa e, dávajú práve na energetické projekty. Ale zároveň by sme mali byť schopní otvoriť ďalšie finančné zdroje a sprístupniť ďalšie zdroje financovania, tak aby to neostávalo iba na úrovni regionálneho rozvoja, e, na úrov- čo sa týka práve inteligentných sietí, ale spadá sem aj výskum a vývoj. A je treba otvoriť rôznorodé kanály zdroje financovania. cieľom podporovať tieto technológie. V tých ďalších našich rozhovoroch k tejto téme eh, by sme sa mali teda baviť o tom, eh, ako zužitkovať rôzne finančné zdroje v rámci systému EU, aby sme zlepšili to, že tie, tá potreba investícií do internetných sietí bude mať z čoho byť financovaná, pretože to zásadným spôsobom súvisí s ich budúcnosťou v EÚ. A tu nehovorím o časom v rámci 25 rokov, ale o tej najbližšej budúcnosti. A hovoríme tu o inováciách, pán, pán Nisteroj, pán Hübner, pán Kvadras, Prody, aj pani Hercogová. Všetci spomenuli aj túto vec. Som tiež veľmi rada, že komisia spomenula aj otázku ochrany údajov. Tejto téme sa venujeme veľmi intenzívne z iných dôvodov momentálne, pretože ako viete, pritiahlo to naozaj veľa pozorností práve z dôvodu nedostatku, nedostatočnej ochrany údajov a zachovávania integrity osobných údajov. A preto jednoznačne to téme je treba venovať naozaj dôkladnú pozornosť aj v oblasti inteligentných sietí. A týka sa to našich domovov rovnako ako firiem korporátnej sféry. Ďalej, plusy pre spotrebiteľov. Samozrejme, spotrebiteľ z toho musí profitovať. Komisia to tiež zdôraznila. Ale tie prínosy spotrebiteľov, to, to nemusí nutne ísť proti nejakým inováciám alebo dopadom na ďalšie sektory. Takže je tu otázka rastu pracovných miest, to je ďalší argument, ktorý e, sa často spomína v oblasti v, pri téme inteligentných sietí. Máme na ďalšie pracovné príležitosti. A tejto téme sa venujeme naozaj roky a mali by sme to doviesť e, k nejakému záveru v rámci e, funkčného obdobia tohto parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem pani kolegyni Ulfskok. Pripomínam, že termín pre pozmeňovacie návrhy je 24. november na obed. Do 10. prerušujem zasadnutie a potom začneme s hlasovaním. esempio. Bene, allora vi prego. Vi prego di prendere posto. Poprosím vás, aby ste si sadli. Budeme mať dlhé a dôležité hlasovanie. Tak vás poprosím, sadnite si overíme hlasovacie zariadenia. Máte hlasovacie kartičky, dúfam. Allora proviamo a fare una prova. Overíme si hlasovacie zariadenie. Vložte prosím hlasovacie kartičky, aby sme overili aj prítomnosť poslancov. Votate.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 28 prítomných. Momentík. Znovu, znovu ešte otvoríme hlasovanie, aby sme overili rozdelenie politických strán. Hlasujte za budúcnosť. Chyba Prody. A posto tutti, votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. Dobre. 37 prítomných, 31 za, aj pán kolega Prody nemá kartičku, ale budeme teda zaratávať jeho hlas a využívam príležitosť ešte pred hlasovaním, potom už na to nikdy nemám čas. Poviem vám asi nasledovné. Na konci hlasovania vás poprosím, kolegovia, a všetkých prítomných v sálech, aby ste opustili sálu naozaj rýchlo, pretože vždy po hlasovaní strácame 7-8 minút v očakávaní, že ľudia odídu. Tak poprosím vás, na konci hlasovania dám 2 minúty pauzy. Tí, ktorí budú chcieť odísť, nech odídu. Pani kolegyňa Hibner požiadala, aby e, sa urobilo jednotným hlasovaním hlasovanie o jej správe. Ak súhlasíte, ideme elektronicky jednotným hlasovaním. Je to konferencia OSN o zmene klímy 2013 COP19. Elektronické hlasovanie. Strana 25, bod 25. Votazione un attimo. Otváram hlasovanie. Emilia Hibner. Emilia Hibner. COP19, je to bod 25 v programe ku klimatickým zmenám. Našli ste to? Possiamo votare. Môžeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Dobre. 37 za, 5 proti, 38 za. Gratulujeme spravodajkyni. A teraz ideme hlasovať o správe Kreutzmann Pán Kosme. Ja, äh, ich darf Herrn Kreuzmann vertreten und... E... Môžem tu zastúpiť pána, zastupujem pána Kreuzmana. Chce ešte tu dať svoje vyjadrenie, pretože chce mm, pochopiť, prečo tie čísla ešte nie sú také záväzné. A síce e, vyjadrenie spravodajcu k výsledkom trialógu. Ešte než budeme hlasovať o tom kompromisnom texte z trialogu, chce e, do zápisnice pán Krojcman uviesť, že ten aktuálny text má ešte niekoľko malých ale technických nutných zmien, ktoré treba, veci, ktoré treba zmeniť, než sa o tom bude hlasovať v pléne. Tie čísla pre celkový rozpočet e, sú vyjadrené v konštantných cenách, ale správne by mali byť konvertované na aktuálne ceny, aby boli do toho e, zakomponované e, inflačná e, inflácia za najbližších 7 rokov. Tieto čísla nie sú, nemajú byť vyjadrené ako absolútne čísla, ale ako percento, ako napríklad 60 rozpočtu, tie ďalšie položky. Je to čisto technická zmena, technická úprava, pretože Rada a parlament dospeli k zhode v tejto veci a nie je tam žiaden problém. Sekretariát ešte pred hlasovaním v pléne tieto zmeny do textu zapracuje. Ďakujem pekne. S týmto objasnením budeme hlasovať o správe Krojcman, bod 13. Otváram hlasovanie. Votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. Jeden z EPP je navyše. Poprosím jedného náhradníka, aby stiahol svoju kartičku. 44 za, 1, 2 proti a zdržali sa. Správa Madurel, bod 14. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. za. Nikto sa nezdržal ani nebol proti. Schválené jednomyselne. Správa Carvalho, bod 15. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Štyridsaťosem za, nikto sa nezdržal ani nikto proti, tiež jednomyselne. Správa LR, bod 16. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 43 za, 2 proti, 2 sa zdržali, schválené. Raporte Lambert. Správa Lambert, bod 17, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 46 za, traja proti, La collega Matias non può essere presente. Kolegyňa Matias nie môže byť prítomná. Ospravedlňujem sa, aj tak budeme hlasovať o tejto správe. Bod 18. Správa Matias. Uzatváram hlasovanie. 46 za. Schválené. Relazione Kreufmann. Správa Kreuzmann. Otváram hlasovanie. Bod 19. Uzatváram hlasovanie. Znovu jeden člen z EPP je navyše. Otvoríme ešte raz hlasovanie k tomuto bodu 19, správa Krojcman. Uzatváram hlasovanie. Dvadsať za, 24 proti, treja sa zdržali zamietnuté. Správa Trautmann. Pozmeňovací návrh 39, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 40 za, proti, zdržali sa schválené. 41 za, schválené. 42 za, proti, zdržali sa schválené. 43 za, proti, zdržali sa schválené. 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté 46 za, proti, zdržali sa schválené 47 a 48 spolu za, proti, zdržali sa schválené 49 za, proti, zdržali sa schválené číslo 50, 51 za, proti, zdržali sa schválené 52 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené číslo 56 a 7 spolu, zdržali sa schválené 54 za, proti, zdržali sa schválené 55 za, a 60 61 spolu, schválené 62 za, schválené 63 za, proti, zdržali sa schválené 64 za, zdržali sa schválené 65 za, proti zdržali sa schválené 67 za, proti zdržali sa schválené 69 za, proti zdržali sa schválené 70 za, proti zdržali sa schválené 71 za, proti zdržali sa schválené 72, 73 za, proti, zdržali sa schválené 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté 76 a 7 spolu za, schválené 75 za, proti, zdržali sa schválené 78 za, schválené 83 za, schválené 90 za. 90 proti, zdržali sa schválené. Imko 4 za, proti, zdržali sa schválené. 15 za, proti, zdržali sa schválené. 85 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 85 Dobre, elektronicky overujeme 85, pozmeňovací návrh. Votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. 23 za, 24 proti, zamietnuté. 25 sú proti. Aj s pánom Prvým. 86 za. Proti, zdržali sa schválené. 87 za proti zdržali sa schválené 88 za, proti zdržali sa schválené 89 za, schválené. Blokovo by sme mali odhlasovať všetky imko od 1 až 16 za, proti zdržali sa schválené. 91 za, proti zdržali sa schválené. Zamietnuté. Jednotka 2 a 4, to je za. Proti, zdržali sa schválené. Číslo 3, za. Proti, zdržali sa schválené. Úvodné ustanovenie A, za. Proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenie B, imko za proti, zdržali sa schválené. Číslo 5 za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 6 za, proti, zdržali sa schválené. 7 za, proti, zdržali sa schválené. 9 za, proti, zdržali sa schválené. 12 za, proti, zdržali sa schválené. 13 za, proti, zdržali sa schválené. 14 za, proti, zdržali sa schválené. 15, 16, 21 spolu za, proti, zdržali sa schválené. 17, 29 s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, zdržali sa schválené. 19, 18, pardon, proti, zdržali sa zamietnuté. 19 a 20 spolu za, proti, zdržali sa schválené. 24 za, proti zdržali sa schválené. 25 a 38 spolu za, proti zdržali sa schválené. 27 a 28 spolu za, proti zdržali sa schválené. 26 za, schválené, číslo 30 za, proti zdržali sa schválené. 31-32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme 31-32 elektronicky. Check sul 31 e sul 32. SMB. Eh, un PP di troppo. Znovu jeden EPP navyše, aj SND jeden navyše. Democratici uno di troppo e Popolari uno di troppo. A posto. Dobre, už to máme, uzatváram hlasovanie. 24 za, 25 proti, zamietnuté. Číslo 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 34 za, proti, zdržali schválené. 35 za, pro, je tam ústny pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa schválené. 36 za, proti, zdržali sa schválené. 37 za, proti, zdržali sa schválené. Finálne hlasovanie, otváram elektronické hlasovanie. An SND di tro. Znovu jeden SND navyše. Dobre, teraz je to v poriadku. Päťdesiat za, gratulujeme spravodajcovi a ideme na správu Valean. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 37 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3 za, schválené. Číslo 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 40 za, ešte 39, ospravedlňuje sa predsednička za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky číslo 40. Uzatváram hlasovanie. Znovu jeden EPP navyše. Votazione chiusa. 23 za, 26 proti, zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa, schválené. 42 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zamietnuté. 8 za, schválené, 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 50 za, proti, zdržali sa schválené, 9 za, proti, zdržali sa schválené, 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 53 za, zdržali sa zamietnuté, 54 za, 54, 44 spolu za, proti, zdržali sa zamietnuté, 55 za. Overujeme elektronicky 54 a 44 spolu. Eh, votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie, 1 e PP navyše. 28 favore, 22 con... 28 za, 22 proti, schválené. Ospravedlňujem sa, hovorí pani predsednička. 55 za, proti, držali sa, schválené. 10 za, proti, držali sa, schválené. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 57 za, proti, zdržali sa schválené. 58 za, Vystúpenie bez mikrofonu. 11 sme schválili, 56 vypadáva. Takže ideme na 57, to je schválené. A teraz ideme na 58, takže 58 Chcete overiť 57? Dobre, overujeme číslo 57. Otváram hlasovanie. Votazione chiusa. 21 za, 28 proti, zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 12 za, proti zdržali sa schválené. 13 za, proti zdržali sa schválené. 59 za, schválené. 61 za, proti zdržali sa zamietnuté. Overujeme 61 elektronicky. 61. Otváram hlasovanie. 25 za, 25 proti. Zamietnuté. 62 za. Proti. Žali sa zamietnuté. Overujeme číslo 62 elektronicky. Naozaj sa ospravňujem, hovorí predsednička 37 za, schválené. 15 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 4 za, proti, schválené. Číslo 67 za, proti, zdržali sa schválené. 65 za, proti, zdržali sa schválené. 66 za, proti zdržali sa schválené, 71, 71 za, proti, zdržali sa, overíme elektronicky 71. Otváram hlasovanie, uzatváram 24 za, 23 proti, prijaté. 75, 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa. Nie je to isté, tak to radšej overíme. 76, 76 a 77 spolu, hovorí pani predsednička. Zatváram hlasovanie. Jeden EPP navyše a jeden socialista. Dobre. A jeden socialista navyše. Je to OK? Tridsaťštyri za, 15 proti. 78 a 43 spolu za, proti zdržali sa zamietnuté 19 za, proti zdržali sa schválené 79 za, proti zdržali sa zamietnuté 80 za, proti zdržali sa zamietnuté 20 za, schválené číslo 1 za, proti, zdržali sa schválené. 21 za, proti, zdržali sa schválené. 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 23 za, proti, zamietnuté. Overujeme 23. Uzatváram hlasovanie. 24 a 20, 24, 26 je zamietnuté. Tak 24 za. Schválené. 25 za. Proti. Zdržali sa schválené. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa schválené. Číslo 3. Je tam ústny pozmeňovací návrh za schválené. Číslo 4 za, proti zdržali sa schválené. 28 za, proti zdržali sa schválené. 29 za, proti zdržali sa schválené. 30 za, schválené. 31 za, proti zdržali sa schválené. 32 za, zdržali sa schválené. Finálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Un PP di troppo. Jeden EPP navyše. Votazione chiusa. Hlasovanie je ukončené. Máme jedného z EPP navyše. V poriadku. Zatváram hlasovanie. 43 za, 3 proti, 3 sa zdržali hlasovania. Návrh schválený. Budeme hlasovať o druhom návrhu. Otváram hlasovanie. Elektronické hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 44 za, traja proti a traja sa zdržali. Posledné hlasovanie. Interinstitutional negotiations, eh, medziinstitucionálne vyjednávania. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 49 za, 9 sa zdržali, 9 proti. Nikto proti. Gratulujem. Koniec hlasovania o tejto správe. A teraz správa pani Tojas. 38. Pozmeňovací návrh 38 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 39 za, proti, zdržali sa. 40 za, proti, zdržali sa, schválené. 41 a 42 spolu, za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, overíme elektronicky. Check sul 41 42 assieme. 41 42 spolu. Uzatváram hlasovanie. 27 za, 21 proti schválené. Číslo 43 za, proti, zdržali sa schválené. 12 za, proti, zdržali sa schválené. 44 za, proti, zdržali sa schválené. 13 za. Astenuti, respinto. 45 za, proti, zdržali sa schválené. 46 za, proti, zdržali sa schválené. 47 za, proti, zdržali sa schválené. 48 za, proti, zdržali sa schválené. 49 za, proti, zdržali sa schválené. 50 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky. Pani Zatváram hlasovanie. 8 za 40 proti zamietnuté. 14. Za, proti, zdržali sa schválené. 51 za, proti, zdržali sa schválené. 52 za, proti, zdržali sa schválené. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa, schválené. Overujeme 54. Pinta vetertone voi. Áno, mali ste pravdu. Končím hlasovanie. Neprešlo. 55 za, proti, zdržali sa. E, nevidím to veľmi dobre, skontrolujeme si 55. Končím hlasovanie. 27 e, za, 21 proti, schválené 56 za, proti, schválen. 57 za, proti, schválené. 59, 58, pardon, za, proti, schválené. Kon- skontrolujeme si to. Kontrolujeme 58. Kontrolujeme si 58. Otváram hlasovanie k 58. Končím hlasovanie. 19 za, 27 proti. Zamietnuté. A 59 odpadá, vám nepoviem, povedali, takže to bola 58. 54 sme zamietli. A teraz sme hlasovali 58. Il 58 è stato respinto. 58 zamietnutá a teraz hlasujeme spolu za 60, 61, 62. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Takže to bolo 60, 61, 62 spolu. Končíme. Hlasovanie 21 za 27 proti. Zamietnuté. Teraz si návrh 16. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa, schválené. 17 a nie, skontrolujeme si 63. Končím hlasovanie. 24 za, 25 proti, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 17 za, proti, schválené. 64 za, proti, zdržali sa, schválené. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa Elektronicky si overíme 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 30 za, 20 proti, schválené. 69 za, proti, zdržali sa, schválené. 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 71 za, proti, zdržali sa, schválené. 72 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 73 za, proti, ťažko povedať, otváram hlasovanie k 73. Končím hlasovanie. Zamietnuté 74 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. 75 za. Proti. zdržaj sa. Schválené. 76 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 77 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 78 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 79 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 79 overujeme elektronicky. Pretože sa zdá, že nie je celkom jasné. Jeden socialista navyše. Dobre. Zamietnuté. 80. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 81 za, proti, zdržali sa, schválené 83 za, proti, zdržali sa, schválené 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 84 za, proti, zdržali sa, schválené 20 za, proti, zdržali sa, schválené 85 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 86 za, proti, zdržali sa, schválené. Overujeme si 86. -ku. Končím hlasovanie. 32 za, 18 proti, schválené. 87 za, proti, zdržali sa, schválené. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa, schválené. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 93 za, proti, zdržali sa, schválené 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 95 za, proti, zdržali sa, schválené 96 za, proti, zdržali sa, schválené 97 za, proti, zdržali sa, Schválené 98 za. Proti. Zdržali sa. Schválené 99 za. Proti. Zdržali sa. Schválené 100 za. Proti. Zdržali sa. Schválené 101 za. Proti. Zdržali sa. Schválené 102 za. Proti. Zdržali sa. Schválené 104 za. Proti. Zdržali sa schválené 21 za, proti, zdržali sa, schválené 22 za, proti, zdržali sa, schválené 23 za, proti, zdržali sa, schválené 24 za, proti, zdržali sa, schválené 1 za, proti, zdržali sa, schválené 2 za, proti, zdržali sa, schválené. 26 za, proti, zdržali sa, schválené. 27 za, proti, zdržali sa, schválené. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 3 za, proti, zdržali sa, schválené. 4 za, proti, zdržali sa, schvál, e, zamietnuté. 30 za, proti, zdržaj sa, schválené. 5 za, proti, zdržaj sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, schválené. 32 za, proti, zdržali sa, schválené. 6 za, proti, zdržali sa, schválené

Overíme si to. Končím, eh, pardon, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 20 za, 30 proti, zamieta sa. Pozrieme si návrh 8 za, proti, zdržali sa. Overíme si pozrieme si návrh 8 elektronicky. Končím hlasovanie. 23 za, 28 proti, zamietnuté 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. 36 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 37 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Otváram konečné hlasovanie. Končím hlasovanie. Eh, jeden z SND navyše, stále jeden z SND navyše. Končím hlasovanie. 37 za, 14 proti. Gratulujem spravodajcovi. Túto správu sme teda schválili. A teraz prichádzame k správe Cavela. Pozmeňujúci návrh 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 48 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Až teraz 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté 51 za, proti, zdržali sa schválené 52 za, 52 teraz. Pozmeňujem si návrh 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 63 za, proti, zdržali sa schválené 64 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené. 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa schválené 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 8 za, proti, zdržali sa schválené, 72 za, proti, zdržali sa schválené, 73 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené, 79 za, proti, zdržali sa schválené, 10 za, proti, zdržali sa schválené, schválené. 82 za, proti, zdržali sa, schválené. 83 a 85 spolu za, proti, zdržali sa, schválené. 86 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 90 za, proti, zdržali sa, schválené. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 92 za, proti zdržali sa schválené 93 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 10 za proti zdržali sa schválené. 101 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kontrolujeme 101. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 101, končím hlasovanie. 21 za, 23 proti, zamietnuté. 102 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kontrolujeme 102, prosím, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 22 za, 24 proti, zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 105 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté 106 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 107 za, proti, zdržali sa. Schválené 108 za. A prepašte, skontrolujeme si 107. Končím hlasovanie. 21 za 26 proti. Zamietnuté. 107 sme zamietli, 108 za, proti, zdržali sa, schválené, 109 za, proti, zdržali sa, schválené, 110 za, proti, zdržali sa, schválené, 111 za, proti, zdržali sa, schválené, 113 za, proti, zdržali sa, schválené. Kontrolujeme sa 13. Končím hlasovanie. 24 za, 23 proti. Schválené. 114. Otváram hlasovanie, kto je za, proti. Zdržali sa schválené 115 za, proti zdržali sa, schválené. 116 za, skontrolujme si ešte najprv 115. Otváram hlasovanie k 115. Končím hlasovanie. 36 za, 10 proti. Schválené. 116 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 117 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 118 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz e, hlasujeme spolu za 119, 120, 121 za, proti, zdržali sa schválené. 13 za, proti, zdržali sa schválené. 122 za, proti, zdržali sa schválené schválené. 123 za, proti, zdržali sa, schválené. 124 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 125 za, proti, zdržali sa, schválené. 126 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa schválené. 127 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 127 si overujeme. Končím hlasovanie. 23 za, 24 proti, zamietnuté. Pozrieme si návrh 14, druhá časť, za, proti, zdržali sa schválené. 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 128 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 129 a 130 spolu, za, proti, schválené. 132 za, proti, To si overíme. 132. Končím hlasovanie. 41 za, 2 proti. Schválené. 133 za, proti. Zdržali sa schválené. 134, nie, 135 za, proti. Schválené. 136 za, proti zdržali sa schválené. 137 za, proti, zdržali sa schválené. 138 za, proti, zdržali sa schválené. 139 za, proti, zdržali sa schválené. 16, pán Šaldo za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17 za, proti, schválené 18 za, proti, zdržali sa schválené 19 za, proti, zdržali sa schválené. Overujeme číslo 19. Otváram hlasovanie. Uzatváram. 23 za, 21 proti, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, ešte či, číslo 1, za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 27 druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 28 za, proti, zdržali sa, overíme v elektronicky číslo 28. Uzatváram hlasovanie. 21 za, 26 proti, zamietnuté. Číslo 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3 za, proti zdržali sa schválené. Číslo 36 za, proti zdržali sa zamietnuté 4 za, schválené. Kompromis 4 za, proti zdržali sa schválené. 5 za, proti zdržali sa schválené. 6 za, proti zdržali sa schválené. 40 za, proti, zdržali sa, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, schválené. 42 za, proti, zdržali sa, schválené. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Finálne elektronické hlasovanie. Ešte chcete 43 overiť? Dobre, elektronicky overujeme 43. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 23 za 24 proti zamietnuté. Finálne elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. abbiamo dato risultato. Allora questo approvato 40. Takže správa Cavela bola schválená, 42 boli za, gratulujeme spravodajcovi. Správa Beauty Coffer, všeobecný rozpočet, elektronické hlasovanie o celej správe. Otváram hlasovanie. Kolega Eller sa chce vyjadriť. Just to the records, um, Chcem, aby sa objavilo v zápisnici. Hlasovali sme o návrhu k horizontu 2020. Žiadna z iniciatív parlamentu e, nebola zohľadnená v rozpočte, ktorý navrhuje Rada. Nie je čas ten proces teraz zastaviť. Nie je to na nás, aby sme to tu teraz stopli v tomto výbore. Ale je treba si byť vedomý toho, že, rozpočet, e, že rada to v rozpočte vôbec nezohľadnila. A predtým, než to pôjde na hlasovanie do plenárky, tak v rámci konzultácií e, s ďalšími európskymi inštitúciami je treba zabezpečiť, aby sa to v tom rozpočte nejak odzrkadlilo, pretože tak, ako je to teraz, je to naozaj smiešne. Bene, grazie, kolega Eller. Ďakujem kolegovi Ellerovi. Otváram hlasovanie. Finálne hlasovanie k sprave Butikofer. Všeobecný rozpočet EU rok 2014. Uzatváram hlasovanie. 42 za, nikto, sa, nikto, nikto proti a 4 sa zdržali. Gratulujeme spravodajcovi. Skončili sme hlasovanie. Ďakujem všetkým kolegom za prítomnosť a spoluprácu. Pár minút máte na uvoľnenie sály a poprosím pána kolegu Odyho, aby sa prepravil.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 c'est mieux de l'attendre ou non Non, non, non, vous commencez. Hein. Dando subito la parola al collega Odi. Hneď dám slovo pánovi Odimu, spravodajca pre Európsku obranu, technologickú a priemyselnú základňu. Pán kolega, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Stručne pripomeniem kontext tejto témy. Predseda Van Rompuy zvolal výnimočnú Európsku radu v polovici, na polovicu decembra, aby sa spýtal šéfov vlád a štátov na orientácie EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany. A FED a podvýbor Defense napísali správu, prišli teda s touto iniciatívou. Ja im ďakujem, aj keď som tam vystúpil a súhlasili, aby náš výbor v zmysle článku 50 mal spoluprácu v priemyselných otázkach. Takže v tomto stanovisku sa venujeme priemyselným aspektom, vedecký výskum a trochu menej sa venujem aj energii. prebehla výmena názorov. Teraz analizujme pozmenujúce návrhy. Je ich niečo okolo 100. Ďakujem tieňovým spravodajcom, pánovi Gierekovi, pánovi Tošenovskému, pánovi Butikoferovi, pánovi Valeonovi a pánovi Razdorfovi ktorí sa venovali tejto problematike. Stretli sme sa viackrát aj s predsedníctvom. Ďakujem aj ostatným poslancom, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy. Návrhy k tejto správe vychádzajú z faktuálnej analýzy z toho, že členské štáty znižujú rozpočet na obranu a nastala situácia, keď je potrebné zanalizovať to, že na ochranu európskych občanov a národov, či by sme niektoré veci nemali zdieľať, zrevidovať fungovanie trhu obrany, aby nedošlo k jeho fragmentácii, aby sme teda mali priemyselnú politiku európskej obrany Komisia urobila vynikajúce oznámenie, ja to oceňujem a znovu im ďakujem. A prispieva k tejto diskusii k pozmeňovacím návrhom o tieňových spravodajcov, ale aj ďalších poslancov. Všetkým ďakujem. Sú tam vynikajúce myšlienky a nápady. Tie rád podporím. Keď si prečítame všetky tie texty, môžeme urobiť kompromisy. Navrhol som ich tieňovým spravodajcom. Schôdza bude budúci týždeň odsek 1, kde sa hovorí, že v meniacom sa svete zjednotené národy pre spoločný osud sa musia aj spolu e, obraňovať a využívať naše vedecké schopnosti a vedomosti Technologické a vedecké aspekty sú veľmi dôležité v obrane. Potrebujeme spoločnú stratégiu, sú tam rôzne znenia textu, ale ja si myslím, že nájdeme kompromis. Nie je tam nejaké všeobecné spochybnenie konceptu OCEK 3, fragmentácia trhu kolega Weber navrhuje pridať k oceku 4 aj tam sa dohodneme, myslím si. Odsek 11. Spolupráca a vzdielanie zdrojov. Zvoraznená úloha Európskej agentúry pre obranu. Všetci vieme, že nie je dostatočne využitá táto agentúra a treba sa dohodnúť s vládami aj s parlamentom. Potrebujeme také verejné politiky, ktoré budú výraznejšie Uvidíme, čo povedia šéfovia vláda štátov, aké sú usmernenia. Už som povedal na stretnutí tieňových spravodajcov, e, aby sme sa neobmedzovali len na finančné problémy. Veľmi úprimne sme všetci spolu sa dohodli, že o peniazoch nebudeme hovoriť prečo. V tejto správe radil som aj kolegovi Galerovi, aby to tak robil, pretože finančné témy na konci volebného obdobia sú také dôležité. Práve sme odhlasovali Horizont 2020. Kolega Ler správne hovorí, že rada sa k nám vôbec dobre nespráva. Je to dôležitá síce téma, ale nie dnešná téma, takže tie finančné aspekty chceme nechať bokom v tejto správe a náš návrh nie je síce písaný a síce že budeme diskutovať o politikách a v prípade, a teda to presunieme potom aj k tej diskusii Eurovolieb 2014, ak chceme na 2016 mať finančnú revíznu klauzulu, tak by sme ju mohli využiť, ak voľby ukážu, že národy a občania chcú ísť smerom našich uznesení a rozhodnutí šéfov vlád a štátov a komisie, tak až potom sa môžeme vrátiť k tým finančným aspektom, ale nechceli sme, teda zámerne sme nechali tieto finančné otázky bokom v tomto stanovisku. Pán Gierek v 51. navrhuje originálny nápad vytvorenie Európskeho inštitútu pre obranu a bezpečnosti, je to veľmi dobrá myšlienka. Keď sa pozrieme na európsku históriu, je to žiaľ história konfliktov, vojen a konštatujeme, že národy dosiahli pokrok vo vede len keď bola veda, pretože došla, dochádzalo k samozrejme zvýšenej aktivite inžinierov a technikov ale e, my by sme chceli rovnako intenzívne postupovať aj v čase mieru a teda mať takýto inštitút e, obrany a bezpečnosti, ktorý sa bude venovať špecifickým otázkam vedomostí a vedeckého pokroku. Podľa mňa je to veľmi dobrá myšlienka. A finálny odsek to sú odporúčania Európskej rade. Toto stanovisko sa obracia na Európsku radu, nie na komisiu. je tu akýsi konsenzus, že žiadame šéfov vláda štátov, aby politicky podporili na najvyššej úrovni tú technologickú a priemyselnú základňu európskej obrany. Ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali na tomto dokumente, sekretariátu, a všetkým, ktorí mi pomáhajú pri práci a samozrejme s pozornosťou si vypočujem pozmeňovacie návrhy a vypracujem kompromisy. Ďakujem pekne, pán kolega, za toto úvodné slovo. A teraz tu mám pána Gireka ako tenevý spravodajca a potom pani Galán a potom ako ďalší pán Prody. Ďakujem pekne. Absolutne súhlasím s pánom Odím v tom, čo odporúča a tiež podporujem im nepredložené pozmeňovacie návrhy. Keď sa pozrieme na jednotlivé politické strany, tak si nemyslím, že tu máme nejaké kontroverzné tém, nejakú kontroverznú tému a v tomto ohľade sa asi zhodnú. Naozaj Európa sa stala takým múzeom tejto oblasti. A myslím si, že naozaj už príliš dlho sme boli pod takou ochranou Spojených štátov, ktorá nás zastrešila takým svojim dážnikom, dá sa povedať obrazne. A keď vidíme, kam sa presúva zameranie aktivity Spojených štátov a síce na ďaleký východ, e, v tejto situácii nie je možné, aby sme ostali bez tohoto ochranného plášťa, ak chceme žiť v miery. Pretože žiť v miery znamená, že sa človek pripravuje aktívne a tú obranu. A to inovatívnym a moderným spôsobom v súlade s najnovšími technológiami, ktoré dnes má ľudstvo k dispozícii. Preto by sme určite mali vynoviť to vybavenie, ktoré máme na obranu. V tomto zmysle. Samozrejme, vždy tu existuje riziko, hlavne v časoch krízy. A určite veľmi veľa členských štátov sa rozhodne znižovať rozpočet na obranu. Napríklad medzi ne patrí aj Polsko. Doteraz 2% nášho HDP šlo na obranu, čo je dosť veľa. A myslím si, že by to malo zostať na tých 2% a myslím si, že by to tak malo byť aj v ostatných členských štátoch. Ale aj v Polsku sa ten rozpočet na obranu znížil kvôli celkovým rozpočtovým problémom, ktoré máme. Ale to si nemyslím, že je správny krok, pretože prie, obranný priemysel v Polsku je treba modernizovať. Na to ešte len stále čakáme. Čakáme na nejaké prvé lastovičky. Myslím si, že návrhy, ktoré sme predložili, napríklad je medzi nimi návrh na harmonizáciu, aby som hovoril všeobecne harmonizovať priemysel obrany v EÚ. Takéto návrhy, ktoré doteraz ešte neboli prijaté, neboli schválené, Myslím si, že takéto návrhy by dokázali vytvoriť úplne nové synergie, zvlášť e, čo sa týka takmer bezplatných aktivít, ako napríklad zavedenie noriem, štandardov, zjednocovanie toho, čo už existuje, zavádzanie jednotného typu pre rôzne druhy výbavy, zariadení, ktoré máme čo sa týka zjednocovania tých noriem a štandardov, tak situácia nevyzerá veľmi pozitívne. Jeden príklad. Trošku na ilustráciu. Ak si spomeniete na problémy, ktoré boli v Líbii, pristali tam veľmi kvalitné švédske lietadla a keď potom prišlo na to, aby sa vrátili, ukázalo sa, že ich tam nie je možné natankovať, pretože jednoducho tie pištole na tankovanie mali iné rozmery, než to, čo bolo v Líbii, takže bolo nemožné ich potom dostať naspäť. A to isté sa týka zbraní. Je treba štandardizovať nejak, aspoň do istej miery ten kaliber tak, aby tie jednotky boli schopné si navzájom pomáhať a konať, jednať, ak to bude treba. Pán Brody, Ody e, spomínal, že bude veľmi dôležité vytvoriť nejaké také centrum, inštitút jednotný pre výskum v rámci celej EÚ v oblasti obrany. Takýto inštitút by mohol pracovať práve na nových technológiách a možno raz niekedy v budúcnosti by tento inštitút mohol sa tiež zamerať na protiraketovú ochranu a protiraketový štít, pretože to je naozaj horúca téma, zvlášť v Polsku, bolo by určite užitočné, ak by sme sa dokázali chrániť v tejto oblasti. Hlavne čo sa týka, keď si vezmeme aj vesmírny rozmer, pretože niektoré rakety je možné odpaliť priamo z vesmíru. Ak by naozaj niekto dospel k takýmto nezodpovedným rozhodnutiam, žiaľ, žijeme v takom svete. Je treba tieto scenáre brať do úvahy. Vieme, že napríklad Severná Korea má k dispozícii práve tento typ rakiet a mohli by ich odpáliť dokonca aj smerom na Spojené štáty a naopak. Takže jednoznačne táto téma je veľmi dôležitá a naši ministri by mali aspoň nejaký čas e, venovať diskusii na toto tému. Na záver dovolte, aby som povedal, že naša správa by možno mohla byť takým e, budičkom pre ministrov, ktorí majú naplánované stretnutie v decembri na žiadosť pana, pana Rompoja, pretože sa teda to stretnutie je naplánované, budú sa baviť o práve o obrane a obranej politike, takže tento správa by mohla byť takou inšpiráciou. Prepačte, ešte do toho raz vstúpim. Bolo by skvelé, ak by pozmeňovacie návrhy boli k dispozícii vo všetkých jazykových mutáciách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, sekretariáci. si pozorne na túto vašu požiadavku, pani Valian. Ďakujem pekne, pán predseda. Zo všetkého najskôr ďakujem pánovi predsedovi za kvalitnú správu. Menom skupiny ALDE. Niektoré z tých podmeňovacích návrhov sme už viac menej u nás schválili, pretože si myslíme, že ten E, prístup je vyvážený a podarilo sa tu zapracovať rôzne potreby, teda priemyslu, bezpečnostné e, rizika a aj špecifika tohoto sektoru, teda obrany. Naše odporúčania sa venujú teda aj strategickej autonómii, vychádzajú z požiadavky strategickej autonómie v oblasti obrany, e, zlepšenej spolupráce a zlepšeného know-how respektíve výmena, výmena know-how s, s zaangažovanými partnermi. Ďalej je na všom záujme zvyšovať vzájomnú transparentnosť v oblasti plánovania spoločnej obrany, keďže na jednej strane by sa tým dalo vyhnúť zdvojovaniu nákladov e, úsilia vydaného a taktiež pri riešení hrozieb, ak by sme to robili takto unblock. Ďalej sme za to, aby sa harmonizovali pravidlá a štandardy a normy, pretože to, tým by sa vnútorný trh otvoril pre e, ďalšiu konkurenciu, aj keď ten sektor nie je jednoduchý. Ďalej, veľmi súhlas, rozhodne súhlasíme s tým potenciálom využívania dual use technológií a produktov. Ďalej, e, veríme, že je dôležité, aby sme zvážili zvyšujúce sa investície v tejto oblasti eh, z oblasti rozvíjajúcich sa ekonomí a naozaj výskum a vývoj by mal byť prioritou v tejto oblasti priemyslu. Správa je podľa nás kvalitná a určite budeme spolupracovať na tom, aby sme eh, vytvorili vhodný text, ktorý potom môžeme prezentovať rade. Ďakujem pekne a pán Prody, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne zo všetkého. Najskôr ďakujem pánu Odimu za túto správu. Ale som s ňou žiaľ veľmi, respektíve nie so správou, ale so situáciou som veľmi nespokojný. Nalejme si čistého vína a nechoďme okolo horúcej kaše. Nedá sa tu hovoriť o žiadnej obrane. A nedá sa hovoriť o obrane, pokiaľ nebudeme mať jednotnú obrannú politiku. Airbus je dobrý príklad, ktorý nám ukázal to, že sme mali, bola tu firma, bola tu spoločnosť, ktorá bola konkurencieschopná na celosvetovej úrovni. Niečo také ale sa nám nepodarilo v oblasti zbraní. Zatiaľ nie je úplne jasné, čo je vôbec úlohou ozbrojených zložiek armády. Máme tu nejaké národné, špecifické záujmy a skupiny, ktoré sa jednoznačne stavajú proti akejkoľvek zmene v tejto oblasti. V Spojených štátoch je v armáde a v obranných zložkách 1,2 milióny ľudí. U nás 2 milióny. A to je veľký rozdiel. A to sú tie fakty, ktoré je treba položiť na stôl v rámci tejto debaty. A o tom by sme mali naozaj vážne uvažovať, pretože buď budeme mať jednotnú obranú politiku, alebo rovno môžeme prestať tu sa baviť o spoločnej, spoločnej obrane. A prestaňme e, s tými diskusiami. Buď sa rozhodneme pre alebo proti. Ďalej, čo sa týka technológií e, s dvojakým, je položiek s dvojakým použitím, ktoré sa môžu používať teda v civilnom aj necivilnom zmysle, tieto technológie treba rozvíjať. A keďže existuje e, tá možnosť tej konkurencie z oblasti teda nevojenského civilného sektora, tak je treba, aby dochádzalo k vývoju aj práve toho typu, ako sme videli pre Airbus. A to je opäť vec, ktorej možno by sme sa mohli venovať a ktorú by sme mohli podporiť, posilniť. Tiež chcem zdôrazniť, že v oblasti obrany existujú naozaj veľké problémy a výzvy, ktoré pred nás kladie kyber, svet e, kybernetického priestoru, kyberpriestoru, pretože aj tam sú naozaj, e, je možné, že bude dochádzať k útokom a je možné predstaviteľná takáto kybervojna v, myslím si, že v budúcnosti vojny začnú práve v oblasti kyberpriestoru. Pretože tým sa dá spôsobiť týmto spôsobom o mnoho väčšia škoda za o mnoho nižšie ceny a nákladu než klasickými vojenskými prostriedkami. Takže na to je treba tiež mať na pamäti, keď sa bavíme o bezpečnosti. Ďakujem pekne, pán Prody. No je dobré, že to celému tu predsedám, inak by som sa určite rád zapojil do tej debaty a niečím si aj nesúhlasil, ale súhlasím s vami, čo sa týka toho, tej kybervojny. Je tu pár kolegov, ktorí by sa radi vyjadrili, takže poprosím pani Kajnsuber z komisie, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Poprosím vás ešte 5 minútiek, pretože mm, čakám na kolegyňu, ktorá to bude o nejakých 5 minút. Ďakujem pekne. Um, um, Ďakujem komisii za tento zdlhavý príspevok. Pán Ody, chcete uzavrieť? Vystúpiť na záver? Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem v tejto chvíli poďakovať kolegom, ktorí v diskusii vystúpili. Vážený pán eh, Gierek, máte pravdu. Nepovedala by som to úplne, že Európa je múzeum, pretože sú tu v Európe štáty, ktoré majú možnosť eh, kapacitu vojenskej intervencie. Sú to štáty, ktoré môžu intervenovať efektívne, a to na veľmi dobrej úrovni, ale zneklidňujúce pre Európu je, že vývoj a predovšetkým ten fakt, že rozpočty na obranu v tých krajinách, ktoré majú nákladné armády, žiaľ sú veľmi rozdielne a jedného dňa nebudeme mať jedného európskeho vojaka, alebo nebudeme mať schopné európske armády a pritom obrana nám vyplýva e, z povinnosti zo zmluvy. A práve preto aj predseda Európskej rady sa spýtal alebo požiadal šéfov vláda štátov, aby sa venovali tejto téme. A máte pravdu, keď hovoríte, kolega Gierek, že nastal čas, aby sme si položili otázku o našej nezávislosti. Ja sa nebudem vrácať k histórii špionáže USA. Eh, aj na verejných stretnutiach to treba povedať. Treba si pogratulovať, že máme Galileo, Máme asi 30 satelitov. Prebehlo veľa politických diskusí v parlamente a práve parlament Galilea zachránila. Práve dnes máme pravdu, že keď vysielame tento signál nezávislý od amerických Predstavte si, že by došlo k nejakému vojenskému konfliktu, e, že by Američania prekryli alebo mali silnejší signál ako my, ale my teda máme e, európsky signál Galileo, to je veľmi dôležité a je aj kvalitnejší. A spomínam si na Joe Bidena, prišiel v roku 2010 na plenum a vystúpil a čo nám vtedy povedal? že naša súčasná administratíva bude iná ako predchádzajúca a že my, Američania, urobíme všetko a vy, Európania, samozrejme, máte nejakú medzinárodnú úlohu, ale musíte sa venovať aj vášmu susedstvu a preto pre našu ochranu, obranu a blahobyt národov si musíme klásť otázky v týchto všetkých témach a predovšetkým v oblasti priemyslu a vedeckého výskumu. Pani Valean, Ďakujem za vašu podporu, za vaše pozmeňovacie návrhy. Niektoré témy v konkurencii hospodárskej súťaže, o tých treba hovoriť, hlavne pozmeňovacie návrhy socialistov, kde hovoria, že v zbrojárskom priemysle sú sektory, ktoré sú v konkurencii. Tam by sme mali dosiahnuť nejaké kompromisy, ale všeobecne vám ďakujem za vašu podporu. Vážený kolega Prody, máte pravdu. Súčasná situácia nie je uspokojivá. Pokiaľ ide o členské štáty, tie vojenské otázky sú otázkou národnej zvrchovanosti a my Európu budujeme a to, k čomu teraz dochádza, že tá sekvencia tej prípravnej diskusie, bolo to aj v komisii, cestou oznámenia a v decembri o tom budú rokovať na rade šéfovia vláda štátov a občania sa budú môcť vyjadriť počas eurovolieb. Toto je špecifický moment, ktorý by mal viesť kontinent k tomu, aby sme sa viacej zorganizovali, aby sme zdieľali svoje zdroje, aby sme spolu videli, či áno alebo nie vo vojenských priemyselných otázkach chceme robiť veci spolu. Moja krajina má veľmi významnú dohodu spolupráce s Veľkou Britániou z vedeckej oblasti, vedecký výskum a obranej oblasti. Ja som položil otázku súčasnej vláde, socialistickej vláde a spýtal som sa ich, čo si o tom myslíte a oni povedali, pokračujeme v tom, je to veľmi dobrá otázka, veľmi dobrý nápad spolupráce, pretože už nemáme finančné zdroje na to, aby sme robili veci sami prišla doba, keď treba spolupracovať. To neznamená, že sa nejak staviame a organizujeme proti Američanom, ale prišla doba, keď sa musíme brániť a mm, zanalizovať, čo môžeme robiť spolu, aby sme verejnú obranu mohli zdieľať, aby bola čo najúčinnejšia, ale aby sme obraňovali predovšetkým naše základné hodnoty. Našou prvou hodnotou je mier. Dostali sme za to aj Nobelovú cenu a aby sme tento mier udržali, tak e, treba sa vedieť obrániť aj proti vojne, takže ten vojenský aspekt je dôležitý. A my musíme e, v jednotlivých politických skupinách na to odpovedať a preto sa teším tým pozmeňovacím návrhom a tomu istému konsenzu, pokiaľ ide o tú priemyselnú základňu a tie aspekty vedeckého výskumu. Som dosť detailný, čakám ešte na Európsku komisiu, či príde a preto tak obsiahlo to opisujem, inak by som už uzavrel, neviem, čo teraz urobíme. Um, uh, Nie, že by sme vás chceli odrádzať od toho, aby ste povedali všetko, čo máte na srdci, ale ak už ste povedali všetko, čo ste chceli, tak je v poriadku to ukončiť. Tá diskusia bola naozaj ohromne zaujímavá. Ďakujem za vaše vystúpenia. Je teda teraz uh, mojou úlohou všetkým pripomenúť, že o tejto správe v tomto výbore sa bude hlasovať 7. oktobra, ak sa nemýlim, a to v Štrasburgu v pondelok večer. Tam si posedíme pekne do noci. Už sa všetci tešíme. Takže to bude ďalšie zasadnutie tohto výboru. Pod bodom rôzne by som vás rád upozornil na spoločné stretnutie tohto nášho výboru a našich drahých spolupracovníkov z výboru e, pre životné prostredie a to bude dnes po obede. Začíname o tretej Budeme sa baviť o energetickom a klimatickom rámci e, pre rok 2030 a bude to hneď tu v, na tomto poschodí, kde sa stretneme s kolegami iba v tej druhej sále. Ďalšie body tu už nemáme a vďaka tomu teda môžeme v tejto chvíli skončiť. Ukončujem toto zasadnutie a teším sa na vás na ďalšom stretnutí. Ďakujem pekne za vašu účasť.